Colleagues, may I ask you to take seat? Kolegovia, prosím, pousádzajte sa. Začali by sme naše dnešné vypočutie. Chcel by som požiadať všetkých prítomných, aby sa neusádzali na miesta, ktoré sú označené pre iných účastníkov. A prosím, Tiež bude informovaný, že aj dnešné stretnutie sa dá sledovať aj na internete a tiež je tu postochová miestnosť v dispozícii. Chcem upozorniť, že iba poslanci môžu spustiť potlesk, ak si to budú želať. niekto iný. Dobré ráno. Pani Ulfskok, ktorá je eh, momentálne predsedničkou výboru pre zamestnanosť a ďalej pán Buzek, ktorý predseda výboru ITRE a ja predseda výboru Ekon by sme chceli privítať pána Jurkyho Katajnena, ktorý je kandidátom na komisára pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť. Pre tomto vypočutí, ktoré rezultujú tri naše výbory, toto stretnutie prebieha spoločne podľa rokovacieho poriadku ktorý stanovuje, že ak portfólio e, stanoveného kandidáta prekračuje rámec jedného výboru, kandidát e, bude predmetom vypočutia e, spoločne všetkých týchto výrobov. Pridružené výbory tohto vypočutia sú výbory pre dopravu a cestovný ruch a výbor pre regionálny rozvoj. Ako viete, cieľom tohto vypočutia je umožniť parlamentu naplniť svoje právo, ktoré stanovuje zmluva hlasovať o novom kolegiu komisie a najmä pomôcť výborom vyhodnotiť, či kandidát na komisára je dostatočne kvalifikovaný pôsobiť ako člen kolegia a vykonávať príslušné povinnosti, ktoré mu boli určené. Chcem ešte pripomenúť, že pred vypočutím kandidát na komisára odpovedal písomne na prípravný dotazník. Jeho písomné odpovede sú k dispozícii poslancom vo všetkých jazykoch a podľa platných pravidiel kandidát tiež predložil vyhlásenie o finančných záujmoch. Výbor pre právne otázky skonštatoval, že nie sú e, žiadne námietky k tomuto vyhláseniu o finančných záujmoch, ktoré kandidát predložil. E, teraz približím štruktúru tohto vypočutia. Kandidát na komisára predniesie úvodné slovo, ktoré nesmie trvať viac ako 15 minút a Tiež mu dáme 5 minút na záver stretnutia, aby predniesol záverečné slovo. A po tomto úvode bude priestor na 45 otázok poslancov, pričom na každú otázku budeme mať 3 minúty, minútu na samotnú otázku a 2 minúty na odpoveď. Chcel by som pripomenúť poslancom, že budeme striktne dodržiavať pravidlo troch minút Tlmočenie máme k dispozícii v 23 jazykoch, teda všetci môžu hovoriť materinským jazykom a naše stretnutie bude vysielané na internetovej stránke parlamentu. Chcela by som ešte dodať z pozície predsedu výboru EKON niekoľko úvodných poznámok. Nová komisia má pred sebou ambiciozne ciele, okrem iného musí pomáhať hospodárskej obnove, taktiež posilňovať vytváranie pracovných miest a stimulovať investície v skutočnej ekonomike, e, pričom e, musí tiež prekonať e, obrovské rozdiely v investíciách medzi ekonomikami v EÚ za posledné roky. Balíček 300 miliard eur dodatočných verejných a súkromných investícií, ktoré ohlásil nový predseda komisie Juncker, bude veľmi relevantný a tešíme sa, to, že nám k tomu poviete niečo bližšie. Cieľom tohto balíčka, tak ako sa uvádza vo vašom poverovacom liste, bude e, infraštruktúra, vzdelávanie, výskum, inovácie a taktiež by sa významné sumy mali určiť na projekty, ktoré môžu pomôcť e, nezamestnaným vrátiť sa e, späť na pracovný trh. A taktiež by sme mali zrýchliť a rozšíriť úsilia, ktoré spustila za ruka pre mladých tým, že budeme propagovať konkrétne kroky a zvyšovať Um, kompetentnosť našich pracovníkov. Komisia parlamentu musia spolupracovať na tom, aby nová koordinácia politiky v oblasti hospodárskej oblasti zohľadňoval aj sociálne aspekty štruktúrnych reforiem um, tejto súvislosti po rozhodnutí koordinátorov výboru EKON som požiadal novozvoleného predsedu komisie Junckera o objasnenie otázky rozdelenia právomoci e, v týme pre ekonomiku v komisii, najmä e, v oblasti e, vnútorného a vonkajšieho zastupovania komisie. Tešíme sa, že aj na to tam odpov- nám odpoviete. Respektíve, že nám na to odpovie pán Juncker. Teraz dávam slovo kolegyni Lusko, ktorá tu zastupuje výbor EMPL. Budem hovoriť po švedsky, ak dovolíte. Vnútorný trh EÚ spája E, a je hlavným pilierom európskej spolupráce. Je tu obrovský potenciál, e, aby rast a zamestnanosť e, tu vznikli to, čo potrebuje Európska únia. Ale musí tento trh fungovať efektívne, nemá spro, viesť k sociálnemu dumpingu a neferovej konkurencii. A preto tu musia byť určité záruky pre zamestnancov. Nesmie tento trh zneužívať Eh, tých slabších eh, musia tu byť eh, teda primerané za ruky aj v kolektívnych dohodách. EÚ nedokáže vyhrať a nedokáže posledniť zamestnanosť, ak sa členské štáty rozhodnú pre to, že si budú navzájom konkurovať nižšími mzdami a horšími pracovnými podmienkami. Nie je možné, aby len e, odborové e, zväzy chránili e, práva zamestnancov. Ak si budeme konkurovať iba horšími kritériami, bude to viesť aj k tomu, že naši občania budú menej akceptovať európsky projekt, zvýši sa nacionalizmus, populizmus a preto tento post, na ktorý kandidujete, pán Katajnen, je veľmi dôležitý a je dôležité, aby ste si všimli prvé slovo vo svojom eh, eh, na, teda v názve tejto práce a to je zamestnanosť. Uh, thank you very much, um, uh... Ďakujem pekne, pani Ulfskok a pán Galtieri. Ďakujem za to, že spolupredsedáte spolu so mnou tomto vypočutiu v programe Európskeho parlamentu. Je toto posledný deň vypočutí. To sú zrejme dobré správy pre všetkých poslancov. E, zúčastnili sme sa ich naozaj mnoho. Boli veľmi zaujímavé, prebiehali tam diskusie o rôznych európskych problémoch. Chcel by som privítať e, pána Jurkyho Katajnina, ktorý je kandidátom na podpredsedu komisie. A chcel by som privítať všetkých kolegov z výboru EKON, Empel a ITRE a tiež všetkých ostatných prítomných zástupcov mimovládnych organizácií, malých a stredných podnikov, priemyslu členských štátov a tie všetkých, ktorí sledujú vysielanie nášho vypočutia. Je to totiž verejné vypočutie. Chceme konať transparentne a vítame všetkých, ktorí nasledujú cez internet, pretože sa toto stretnutie vysiela naživo na internetovej stránke parlamentu. Chcel by som teraz povedať eh, niekoľko slov mene výboru ITRE. Výbor má na starosti výskum a inovácie, priemysel, podnikanie, malé stredné podniky, energiu, digitálnu ekonomiku. Toto všetko má vplyv na konkurencieschopnosť. To vieme všetci veľmi dobre. Všetky tieto oblasti spadajú do portfólia ktoré má riadiť e, kandidát na podpredsedu komisie v budúcnosti aj s niektorými ostatnými komisármi. V najbližších 5 rokoch budeme čeliť e, veľmi veľkým výzvam v týchto oblastiach. A kolegovia z výboru ITRE, ja totiž zastupujem výbor ITRE, sa budú snažiť e, dozvedieť sa, ako kandidát na podpredsedu chce pristúpiť eh, k riešeniu týchto víziev, aby sa tiež naplnili očakávania našich občanov. Ďakujeme, eh, že ste eh, prišli. Požiadam teraz kolegu Gualtierieho, aby viedol prvú časť tohto vypočutia. Ďakujem, ďakujem Babuzek. Teraz sa začneme s prvým kolom rečníkov. Prvým rečníkom je pán Karinš, hovorí pán predsedajúci. Vaše úvodné slovo bolo veľmi zaujímavé, veľmi rýchle. E, dopustil som sa chyby, už som sa stihol aj unaviť. prepa.